Vážení kolegovia, je asi najvyšší čas, aby sme začali. A pri tejto prežitosti by som najradšej privítal kandidáta na komisára pre bezpečnosť a pre témy, ktoré sú nám veľmi blízke. Je to pán Andriu Kajtis a začnem hovoriť po taliansky Témy, ktoré sú vyčlenené pre tohto dezignovaného komisára, pokrývajú pomerne široké spektrum politík a zároveň e, pokrýva veľmi širokú časť legislatívnych aktivitu, aktivít parlamentu. Náš výbor ENVY sa veľmi úzko zaoberá témami zdravia, dostatočnému prístupu k zdravotnej starostlivosti v Európe a zároveň adekvátnou úrovňou bezpečnosti v rámci celého potravinového reťazca. Pán Andriu Kajtis je kardiochirurg svojim vzdelaním, má 20 rokov skúseností v tomto obore ako lekár, ktorý pôsobil v Litve. Bol ministrom zdravotníctva počas dlhého obdobia, zároveň obdobia, v rámci ktorého aj Litva zastávala svoje, svoje predsedníctvo v Rade. Okrem toho má veľmi dlhé skúsenosti. Eh, ako poslanec bol dlho poslanec v litovskom parlamente, zároveň bol predsedom eh, výboru pre európske záležitosti a bol šéfom eh, litovskej delegácie na konferencie o budúcnosti Európy. Ako určite viete, toto vypočutie je organizované výborom pre životné prostredie, ENVI, ktoré je vedúcim výborom a zároveň je tu aj výbor pre polnospodárstvo hospodárstvo ako pridružený výbor. Máme 45 rečníkov, z ktorých 6 e, e, budú za Agri. Chcem len pripomenúť, že v súlade s tými základnými líniami pre vypočutie komisárov parlament posudzuje dezignovaných komisárov, posudzuje ich na základe ich všeobecných kompetencií, e, európskeho angažovania sa a osobnej nezaujatosti v tejto téme. Okrem toho overujeme znalosti v danej téme a zároveň schopnosti komunikovať o tejto téme pred samotným vypočutím e, komisár mal možnosť odpovedať písomne na písomne doručené otázky, ktoré sme mu predložili. Boli v angličtine distribuované 26. septembra poslancom a všetky ostatné jazykové verzie boli rozdistribuované včera <clears throat> popoludní. Čo sa týka štruktúry dnešnej diskusie, tak dezignovaný komisár <clears throat> má možnosť predniesť úvodné vystúpenie, nie dlhšie ako 10 minút na začiatok, a potom na záver stretnutia bude mať 5 minút, aby mohol povedať nejaké záverečné vyhlásenie. Po vystúpení e, teda bude 45 otázok, ktoré sú rozdelené do 4 blokov. Prvý blok sa týka 7 dlhších otázok, ktoré majú 5 minút. Je to taký pingpongový systém, a síce teda otázku prednesujú zástupcovia politických skupín, teda minúta aj na položenie na otázky, dve minúty na zodpovedanie, jedna minúta aj na doplňujúcu otázku a jedna minúta na doplňujúcu odpoveď. Potom tu bude druhé kolo, 26 stručných otázok, maximálne 3 minúty, ktoré budú predkladané e, členmi výboru Envy. V tomto prípade máme jednu minútu na otázku a dve minúty na odpoveď. Potom prichádza tretie kolo a v treťom kole nás čakajú otázky predkladané zástupcami výboru pre polnohospodárstvo. Opäť trojminútový režim a potom končíme s siedmimi stručnými otázkami, ktoré budú predkladať opäť členovia výboru Envy čo sa týka termínov a časových harmonogramov. Vidíte, že to je veľmi prísny časový režim, musím sa zmestiť do troch hodín. Chcem všetkých kolegov, aj dezignovaného komisára, vyzvať, aby rešpektovali rečnícky čas. 5 sekúnd maximálne sme vám ochotní tolerovať pre poslancov a 10 sekúnd vieme tolerovať komisárovi. Potom budeme vypínať mikrofóny tam sa objaví taká hviezdička na displejoch 10 sekúnd pred koncom vášho prideleného rečnického času a my budeme iba pripomínať, že vám končí rečnícky čas. Na záver vám chcem pripomenúť, že dnešný jazykový režim je v 23 jazykoch, takže všetci rečníci môžu využiť svoj rodný jazyk. Diskusia je zároveň k dispozícii aj online na web stránke parlamentu, kde je možné vypočuť si a bude tam aj nahrávka tohoto stretnutia. Dávam teraz slovo Andriu Kajtos, pánovi Andriu Kajtisovi, eh, ktorý má priestor pre svoje úvodné vystúpenie. Nech sa